präsident! darf sie bitten platz zu nehmen. prosím vás aby ste si posadali. Äh, sehr verehrte damen und herren ich heiße sie Vážené dámy a páni, chcel by som vás srdečne privítať a otvoriť toto zasadnutie. Ako Prvý bod na programe schôdze máme rozprávu o budúcnosti Európskej únie a to vo forme vyhlásenia Rakúskeho spolkového kancelára Wernera Feimana ktorého tu chceme srdečne privítať. Vítame vás tu. Pán spolkový kancelár, je nám naozaj potešením, že ste tu dnes e, spolu s nami. Dámy a páni, na e, laviciach Európskeho parlamentu e, sme videli takisto aj zástupcov Španielského kráľovstva a tiež je tu prítomný pán De Vigo. Dobrý deň, pán minister, vítame vás medzi nami. Pán spolkový kancelár, Chcel by som sa vám poďakovať, že ste prijali moje pozvanie do Európskeho parlamentu, aby ste nám uh, tu podiskutovali s eh, zástupcami uh, nášho parlamentu o budúcnosti Európskej únie. V tomto roku 2013 sa nachádzame v rozhodujúcej fáze európskej politiky. Je absolútne jasné, že súdržnosť národov a štátov našej e, spoločnosti, našej únii štátov a národov je veľmi významná do budúcnosti, tak e, z ekonomického, ekologického, ako aj z menového hľadiska, či z politického. Pred e, niekoľkými rokmi, podobne ako vy, som nemal predstavu ani o tomto vývoji a preto táto rozpráva s jednotlivými e, členmi Európskej únie a rady v funkcii e, šéfa vlády zvrchovaného štátu veľmi dôležitá. Preto e, som vám veľmi vďačný, že ste tu dnes medzi nás prišli, aby ste s nami viedli eh, dialog. Prijal by som si, aby čo najviac vašich kolegov a kolegyň v rade našli eh, cestu k nám, aby sme mohli viesť otvorený dialog eh, s poslancami jednotlivých štátov a národov skôr, ako by sme len eh, počúvali jednotlivé vyhlásenia o budúcnosti Európskej únie na pôde iných eh, snemovní. Myslím si, že väčšina našich poslancov mm, nesúhlasí s mnohými eh, z týchto názorov. Teraz chcem odovzdať slovo mm, spankovému kancelárovi Rakúska, pánovi Fajmenovi. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda komisie, som veľmi rád, že ste si urobili čas a že ste prišli medzi nás, vážení pani poslanci, pani poslankyne, dámy a páni. Samozrejme, že pre mňa je veľkou